pán Beňe na dve minúty. Ďakujem pekne, vážení kolegovia. COP15 eh, v oktobri by mala nastaviť cieľe na ďalších rokov, pokiaľ ide o biodiverzitu a treba si to jasne povedať, e, ako to s klimatickými zmenami vyzerá. Samozrejme, ľudia a naše aktivity za to e, môžu, ale netreba stále iba moralizovať vo vzťahu našim občanom. E, skôr by sme mali sa pozrieť na politikov. Ten e, ekonomický model a tie dohody o voľnom obchode, e, potom e, tá otázka e, hraníc, e, či v rámci EÚ alebo mimo EÚ, to nikdy sa nespomína ako nejaké priority, pokiaľ ide o tieto environmentálne e, témy. E, pokiaľ výrazne nezmeníme dominantnú ideológiu, tak e, dobré výsledky nebudeme No, nebudeme nikdy e, mať, vymierajú nám e, e, rôzne živočíšne rastlinné druhy, čo je presný dôsledok našej činnosti Austrália a ďalšie príklady to ukazajú. Samozrejme máme tu znečistenie či vzduchu, či vody, či zeme, to všetko vidíme okolo seba. Finančné sily na to tlačia, tie za to môžu. Prečo by sme mali na to viniť e, našich občanov, keď máme tu napríklad námorné spoločnosti, ktoré produkujú viac e, emisí CO2 ako automobily, e, tie nemusia svoje emisie znižovať a ľudia sa majú obmedzovať. Musíme stále dokola dovážať nejaké výrobky zo zahraničia a týmto E, takisto zvyšovať e, emisie. E, pesticídy to isté. Takže vy hovoríte o biodiverzite, ale v skutočnosti toto je tu je, tu je potom otázka aj toho, že či ekológia, či ten greenwashing tie e, skutočnosti m, predstavujú problémy našich, našej doby a neriešia sa tak, ako by sa mali. Ďakujem pekne. A teraz v mene EKR e, pán e, Vondra na minútu 30. Yeah, thank you, chairman. I think... Ďakujem pekne. Ochrana biodiverzity je dôležitá, kľúčová dnes sme mali Svetové ekonomické fórum, ktoré zverejnilo správu o tých veľkých stratách v oblasti biodiverzity na členstve, takže je to veľmi aktuálna téma. Ale problém je, že nejde tu najmä o európsky problém, skôr mimo európsky. A otázky, alebo teda aj dokumenty, ktoré sa pripravujú tu v tomto parlamente, majú isté odporúčania, isté opatrenia, ako chrániť tie habitaty, tie biotopy, a hovorí sa tam o revitalizácii lesov a tak ďalej, ale žiaľ, tieto dokumenty sú aj plné všelijakých e, regulačných opatrení, socialistických opatrení a ja si myslím, že v konečnom dôsledku tieto až tak veľmi nepomôžu a naopak mohli by e, pôsobiť až kontraproduktívne, kontraproduktívne mohli by naopak škodiť. Máme tu e, napríklad problém E, leva, vlka, tigra, tých mesožravcov. E, máme tu leva, tigra, tí žijú e, v nerozvinutých krajinách a tie sú ohrozené, ale vlk, vlk tomu sa darí celkom dobre, ten žije v, u nás v Európe, počty vlkov stúpajú, darí sa im v našom, v našom regióne, v našej kultúre dobre. Čiže tie to, eh, na tento treba pamätať a treba konať takým spôsobom, ktorý naozaj bude produktívny a nie kontraproduktívny. Ďakujem pekne. Ďalej za skupinu GUE eh, vystupí pani poslankyňa Modik. Ďakujem pekne. Biodiverzita je dôležitou hodnotou sama o sebe a samozrejme, čím e, e, lepšia biodiverzita je, tak tým lepšie dokážeme bojovať aj proti klimatickým zmenám. Toto je naozaj núdzová situácia. Biodiverzita sa ničí extrémne rýchlo a práve preto je veľmi smutné a až neuveriteľné, že Európska únia e, nesplňa ciele 2020 v oblasti biodiverzity. Treba E, revitalizovať e, konkrétne biotopy, treba bojovať proti tomuto celému e, trendu, ale treba si nájsť tie dôvody, dôvody. Tie dôvody sa nachádzajú či v rybolove, či v polnospodárstve, či v zmene využívania pôdy a my musíme dosiahnuť aj parížské ciele a takisto aj ciele v oblasti biodiverzity súčasnosti toho schopní nie sme. Musíme bojovať proti monokultúram, proti niektorým konkrétnym polnospodárským postupom a takisto aj lesníctvo je veľmi dôležité, pretože 80 druhov v Európe e, žije v lesoch a používanie, využívanie lesov je veľmi dôležité z hľadiska biodiverzity. Častokrát hovoríme o deforestácii, ale z, e, druhy vymru iba raz a momentálne sú pod tlakom mnohé e, druhy. Do roku 2030 musíme mať e, číselné ciele aspoň 30 e, druhov by mali byť chránené a teda tá strata biodiverzity, ktorá nastala, by mala byť aspoň 30% napravená ďalej. Pani poslankyňa, aj vy. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Toto uznesenie predstavuje e, jednoznačnú líniu a poukazuje na stav klimatickej a e, ekologickej núdze, v ktorom žijeme. Rovnako ako ostatní musíme poukázať na to, že tie zmeny, ktoré, ktorým prechádzame ako ľudské bytosti, je bezprecedentná v celej histórii. A e, teraz hrozí vyhnutím viac ako miliónov druhov zvierat a rastlín. Atmosférické a meteorologické fenomény sú extrémne a ktoré ešte zhoršujú celkovú situáciu a e, robia a tvoria ďalší problém pre biodiverzitu. E, toto sú naozaj devastujúce e, účinky a dôsledky nielen pre celú prírodu, ale pre samotných aj e, ľudí. E, musíme sa zaviazať k lepšiemu e, rozvoju, ktorý je udržateľný a ktorý berie do úvahy aj zdravie ľudí. No a dôsledkom je, že to minimum, čo môže súčasná Európska komisia urobiť pre na nasledujúci COP15 v Číne, je prijať dôslednú stratégiu pre biodiverzitu do roku 2030 a prijať naozaj dobrovoľné, ale pritom e, záväzné ciele, e, ktoré budú naozaj právne vymožiteľné a ktoré e, budú systematické a budú chrániť ekosystémy. Ďakujem veľmi pekne, vážená kolegyňa, aj za to, že rešpektujete rečnícky čas. A teraz pán Líze z EPP na jednu minútu. Pán Líze tu nie je, nevidím ho. Takže môže si následne vybrať eh, rečnícky čas. Eh, teraz eh, pani Guteland na 1 minútu 30. Nech sa páči. Tak. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vyhubenie flóry a fauny znamená, že stojíme pred obrovskou ekologickou krízou. Približne milión to je nepredstaviteľné. Eh, počet živočišných druhov a rastných druhov je ohrozený vyhynutím. A eh, to je o mnoho vážnejšie, ako keď vyhnuli dinosaury. Strátime biodiverzitu, čo bude mať strašné dôsledky pre nás ľudí. Napríklad eh, včely, čo sa stane napríklad eh, s produkciou eh, potravín, keď vyhnú včely. A naďalej ale vidíme, že sa vysoko používajú pesticídy v polnohospodárstve a vieme, že to je jedna z príčin tejto krízy, ktorej sme svedkami. Musíme naozaj znížiť množstvo chemikálií v životnom prostredí prostredí a okamžite e, to e, zastaviť, aby sme zvrátili vývoj, ktorý vidíme. Vieme, že intenzívne používanie prostriedkov je nebezpečné. Takisto e, Niektoré látky sú nebezpečné aj pre ľudí a sú v celý čas v naš, okolo nás, v našom okolí zažívame to my, zažíva, zažívajú to naše deti, e, ovplyvňuje to naše zdravie. Musíme byť teda ambicioznejší, pokiaľ ide o e, naše ciele v boji proti pesticidom. A e, ja som veľmi spokojná s prácou, ktorá sa už udiala. Naše priority sú dobre zakotvené v tomto návrhu uznesenia. Som rada, že tu máme návrh záväzného cieľa pre biodiverzitu a za to budeme bojovať. Ďakujem pekne. Tak, Grazie. Ďakujem pekne. Ďakujem za tento prejav a teším, že ste tu aj v takej milej spoločnosti e, pri vás. E, ďalej vystúpi pán poslanec Kanfan, nech sa páči. Ďakujem pekne, e, pán komisár, dobrý večer. Hovoríme tu dnes večer o vašej stratégii, pokiaľ ide o biodiverzitu v Európe do roku 2030, to je fajn, ale už tu máme európsku stratégiu na rok 2020 a tá sa nám nepodarila vôbec. E, nejaká stratégia, keď sme si ju niekedy e, dohodli, tak mali by sme ju aj dodržiavať. E, vy koncom februára k nám prídete s novou stratégiou, budú tam pekné čísla, pekné úmysly, ale nebudú tam konkrétne záväzné legislatívne opatrenia, ktoré by nám pomohli zmeniť e, situáciu. Ak sa toto stane, tak tá taktika bude ste pekná, ale neefektívna. Hovoríme tu o 30% územia EÚ, ktoré by sme mali e, chrániť tak, aby príroda mohla e, si fungovať pokojne bez zásahov ľudí, aspoň na tomto území a samozrejme aj rizika pesticídov, ďalšia veľká téma. My chceme, aby ste konečne nám pripravili konkrétnu metódu, ako chrániť, e, ako vyhodnocovať napríklad aj dopad pesticídov na e, včely. Toto je otázka, ktorú ste dostali pred e, niekoľkými mesiacmi a stále na vašu na váš návrh čakáme, alebo na vašu odpoveď. A my v Európe našou spotrebou máme veľký dopad, pokiaľ ide o trope, tropické e, pralesy alebo lesy. E, čiže pripravte e, aj návrh, pokiaľ ide o túto importovanú deforestáciu alebo odlesňovanie. V, oka- v opačnom prípade, keď nebudeme mať tieto konkrétne legislatívne návrhy, celé to bude zbytočné. Ďakujem pekne. Ďalej vystupí poslanec Tusan, nech sa páči. Teda pani Tusan. Ďakujem pekne. E, veľké e, časti e, životného prostredia ekotopov, aj toho, e, alebo teda biotopov, aj toho morského prostredia momentálne je ehm, alebo sú ohrozované a máme tu nadárodné spoločnosti, ktoré ťažia ropu a na tom tak povedať zrižujú, ale má to tento negatívny dopadmi. Musíme konať ekologicky, nesmieme ísť podľa iba nejakých národných logík, pokiaľ chceme nejakým spôsobom formovať našu budúcnosť. E, my sa správame k prírode, ako keby nemala žiadne limity, ale to predsa nie je pravda. Predsa aj planéta má právo nejakým spôsobom sa regenerovať. Musíme k tomu pristupovať filozofickým spôsobom, ale by sme dať právny štatút prírode, pokiaľ chceme prírodu a život nejakým spôsobom e, chrániť. A v ideálnom prípade e, teda by sme mali vyčleniť takto 30 e, územia, ako to tu bolo spomínané. My by sme mali nejakým spôsobom nanovo novo ehm, e, spraviť z európskej prírody aspoň čiastočne aj divokú prírodu bojovať proti pesticidom pesticídom či ekocidom. Ďakujem pekne. Ďalej vystúpi poslanec Limer. Vážené kolegyne a kolegovia, kto by to nechcel? Čistý vzduch, čisté rieky, intaktné životné prostredie a ochranu domovskej flóry a fauny. Ja sa absolútne k vám pridávam rozumným spôsobom k takýmto požiadavkám, aby sme spolupracovali na slušných rámcových podmienkach. Samozrejme, e, nasledovať bude veľmi horúca diskusia. Pre mňa je človek súčasťou ekosystému, e, zatiaľ čo pri e, zeleno-ľavicových požiadavkách človek už naozaj začne zvažovať, či tá myšlienka nebola v podstate, že bez ľudstva by všetko bolo lepšie. Ja mám osobné záujmy, ochrana životného prostredia tá bola včera, dnes sa skôr pokriticky zachraňuje klíma s fatálnymi dôsledkami pre životné prostredie. Čo tých uh, hlásateľov konca sveta až tak netrápi. E, mnohé e, lesné plochy sa stávajú obeťami e, napríklad priemyselných parkov a tak ďalej. To akoby nevadilo. Mnohé plochy sa natrvalo zablokujú a to im nebráni žiadať lepšiu cert certifikáciu mnohých produktov. Môžem sa zasmiať? Na jednej strane sa tu e, ťažujeme na e, využívanie morí a e, pobreží a tak ďalej. A ekologický dohovor zase hovorí o obrovskom význame morí pre vybudovanie offshoreových priemyselných parkov. A tí, ktorí e, E, nezabránili využívaní nebezpečných chemikálií v minulosti, dnes nariekajú nad pesticídmi. A mnohé z, toho, mnohé z tohto odpadu sa vyváža do Číny a e, stále sa tu len hovorí o údajom, údajnom e, zaťažení biodiverzity a teda klímy. Zmena biosféry je odjak živa pravidlom a nie výnimkou. Keď teraz týmto tzv. politikom, ktorí si nárokujú byť eh, politikmi eh, skutočnej vedy, keď ich, eh, im budeme dôverovať, urobíme capa zahradníkom a ja to teda uh, nemienim. Ďakujem. Ďakujem pekne. Je tu aj modrá karta. Akceptujete, pani kolegyňa, túto modrú kartu? Nech sa páči. E, respektíve otázka ešte, pani poslankyňa Limer akceptujete od e, kolegu, kolegyne Mac takúto modrú kartu? Nie, neakceptujem. Takže, pani kolegyňa, modrá karta zamietnutá. Ďalej e, poslanec Bompar. Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Najnovšia e, správa medzivládnej platformy pre biodiverzitu je naozaj alarmujúca až jedna z 8, jeden z 8 druhov dnes je ohrozený. Naozaj môžeme hovoriť o e, šiestom masovom vymieraní druhov a rozhodnutia, ktoré sa príjmú počas tejto COP15 budú naozaj rozhodujúce. Musíme prijať silné opatrenia, musíme e, k ním pridať aj zvyšok medzinárodného spoločenstva. Navrhujem dva konkrétne návrhy. Poprvé, pesticídy E, pokiaľ ide o intenzívne polnospodárstvo, to je jeden z dôvodov, prečo e, prichádzame o biodiverzitu, pesticídy ako napríklad glyfosát, e, tie sú na to najviac odpovedné. Náš parlament by teraz mal rozhodnúť o tom, že zakáže takéto pesticídy a dá, mali, by si tam dať, mali by si tam dať konkrétne, konkrétny kalendár a čas, kedy by mohli takéto pesticídy byť nahradené inými E, prostriedkami. Ale e, polnospodársky sektor sa snaží nejakým spôsobom aj v oblasti GMO e, obchádzať našu legislatívu. Treba, aby parlament jasne povedal, že zakazuje aj takéto GMO produkty, pretože momentálne sa ten úmysel, ktorý sme mali nedodržiavať. Ďakujem pekne. Ďalej vystúpi pani poslankyňa Mamry. Nech sa páči. Ďakujem. konferencia o biodiverzite chce budovať spoločnú budúcnosť pre všetkých e, e, na našej planete, ale pokiaľ ide o britské moria, tak ten prístup je vždy iba brať, brať, brať. Pozrite sa napríklad na veľké objemy biodiverzity, ktorá bola zabitá e, v britských vodách zo strany holandských rybárov, čo, ktorí používajú metódu ktorú Číňania zakázali, pretože bola príliš e, efektívna. Alebo si predstavte také tie obrovské e, lode, ktoré e, naberajú e, obrovské množstva e, rýb, vrátane delfínov, vlastne obrovské kvanta a za toto, e, alebo toto má potom za následok e, likvidáciu rybárskeho sektoru v celej časti, celých regiónoch západnej Afriky, čím sa ničia Eh, možnosti obživy pre miestných eh, rybárov. Čiže zase zisky na prvom mieste, až potom biodiverzita. A pokiaľ si to neuvedomíme, neuvedomíme pokiaľ eh, nebudeme v tomto čestní, tak nemôžeme ukazovať prstom na ostatných. Proste nejde o tie slova, ide o naše skutky a ľudia veľmi dobre vidia, čo naozaj robíme. Ďakujem pekne. Ďalej vystupuje poslanec Linz. Linz. Vážený pán predsedajúci, pán komisár, kolegyne a kolegovia, biodiverzita a ochrana klímy musia ísť ruka v ruke. Ak e, sme si v Paríži stavili e, ambiciozne cieľe pre klímu, teraz je na čase mať jasný plán na viac biodiverzity na to. Potrebujeme silný signál zo strany EÚ v Kunmingu aby sme mali Eh, aj udržateľné polnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, čo zásadne prispieva k biodiverzite eh, a ekosystémom a má potenciál zmierniť a zamedziť dôsledkom zmeny klímy. Eh, nepovažujem však za zmysluplné dávať len symbolické ciele. Všetky opatrenia, či na národnej, európskej alebo medzinárodnej úrovni, musia byť podľa princípu PD regulation, či už ide o rozšírenie ochranných oblastí účasti na 30 To musí byť podrobené dopadovým štúdiám. Preto som za to, aby sme sa zasadzovali za zmysluplné opatrenia e, po e, dôslednom preskúmaní ich e, dosahu. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán kolega. A teraz dostane slovo pán, pán poslanec Ronaj. Ďakujem pekne. Každým dňom sme svetkami tragických udalostí. Vidíme eh, obrazy eh, horiaceho buša v Austrálii, vidíme ľudské tragédie, obete. O život prišla miliarda eh, zvierat. Životný priestor zvierat, rastlín sa stráca a táto katastrofa v Austrálii má e, dôsledky všade, pretože dym sa globálne šíri. E, na Novom Zélande je čierne sfarbený sneh. A naša atmosféra je ovplyvnená týmto požiarom. Je to varujúci znak pre nás aj pre Európanov. Kdekoľvek dochádza k škodám vo svete, my, Európania, sme takisto dotknutí dôsledkami V Austrálii tiež vymierajú druhy a je našou zodpovednosťou zachovať biologickú rôznorodosť zeme. To je tiež hodnota. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán kolega. A teraz dostane slovo pani poslankyňa Štefanúca na jednu minútu. Nech sa páči. Eu de obicei vorbesc despre păduri în Parlamentul European, dar azi voi vorbi... Obyčajne Eh, hovorím o lesoch, ale dnes budem hovoriť o mestách, pretože 60 svetového obyvateľstva žije alebo v roku 2050 bude žiť v mestách. Vieme, že zmena klímy eh, prinesie väčšie vlny horúčav a budú väčšie rozdiely v zrážkach. Mesto, ktoré bude tak zaťažené ako je Bukurešť, eh, môže mať napríklad meské lesy, zelený pruh okolo alebo zelené strechy mm, a takéto riešenia. Inteligentné mesto znamená aj udržateľné mesto. E, prirodzené ekosystémy e, musia byť chránené koridormi, na to potrebujeme európske investície do zelených plôch, parkov, súkromných záhrad, zelených fasád to by mohli byť ďalšie zelené plochy pre občanov. Mestá musia byť zakomponované do prírody, nie naopak. Príroda patrí k nášmu životu. Nie je to len pekné, e, pekný cieľ na dovolenky. Ďakujem pekne. Ďakujem pán poslanec Štefanúca. A teraz dostane slovo pán poslanec Hojsling. Nech sa páči. Jedna minúta. Áno, sme v tom šiestom veľkom vymieraní druhov. Tentokrát to spôsobili ľudia. E, ohrozujeme milión druhov a myslím si, že je najvyšší čas konať a ciele OSN sú naozaj dobré. Iba v Európe si ešte musíme stanoviť ciele napríklad v spoločnej polnohospodárskej politike. Polnohospodárstvo v Európe e, svojim intenzívnym spôsobom hospodárenia tiež prispieva k vymieraniu druhov. Musíme si sformulovať veľmi jasné ciele, aby sme zredukovali pesticídy, ale aj aby sme znížili vyššie množstva dusíka. Nesieme zodpovednosť aj za to, e, e, že 20 miliónov hektárov e, soj e, e, importujeme a na na to musíme podporovať polnospodárstvo v Európe. Tu musíme tiež niečo zásadne zmeniť. A Nemali by sme sa teraz na tvári, že 30 ochranných e, zón je postačujúcich a 70 môže byť percent špinavých. Musíme zintenzívniť e, polnohospodárstvo a chcem povedať aj to, že sme podali návrh na moratórium uh, Gene Drive. Túto uh, technológiu naozaj nepotrebujeme. Ďakujem, pán kolega. Teraz dostane slovo eh, pán eh, poslanec David na jednu minútu. Nech sa páči. Vážený pán predseda, v prvom rade treba povedať, že Európska únia ako celok nie je zmluvnou stranou dohovoru OSN o biologickej rôznorodosti. Zmluvnými stranami je 193 krajín OSN. Iniciatíva Európskej komisie je iba ďalším ambiciozným projektom s cieľom vytiahnuť obrovské peniaze na e, definované projekty. Ak má byť chránená prírodná rozmanitosť a zmierniť sa zhoršovanie klimatických zmien, nemala by sa Európa púšťať do projektov, ako je zmluva EÚ s Mercosurom ktorá spôsobí ďalšie nezvratné ničenie dažďových pralesov pre chov dobytka a pestovanie plodín na vývoz. Útočište pre divokú prírodu je ničené chamtivosťou nadnárodných koncernov a e, z preľudnenia a vyčerpania zdrojov. V decembri väčšina e, poslancov schválila priemyselný lov rýb z rieky Gambie za drobnú odplatu, ktorá rozhodne nepomôže ani domorodému obyvateľstvu, ani prírode. Tak vyzerá e, e, starostlivosť o rozmanitosť prírody v praxi. Ďakujem pekne, pán kolega. A teraz dávam slovo pánovi poslancovi Kokalisovi na jednu minútu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár, dnes parlament e, veľkou väčšinou schválil oznámenie Európskej komisie o Európskom ekologickom dohovore. V tomto návrhu komisia slubuje, že zanalýzuje zistenia e, správy IPCC o oceánoch a navrhne opatrenia v námornej oblasti. E, pred týždňom bola zverejnená správa v Journal of Advances in Atmospheric Sciences, kde sa potvrdilo, že za posledných 30 rokov sa oceány e, e, uteplujú 450 krát rýchlejšie než v minulosti za posledných 300 rokov. Množstvo e, nadmerného tepla, ktorú oceány absorbovali za posledné roky, bolo 3,5 miliard tony a vieme, že v oceánoch žije okolo od pol milióna do 10 miliónov námorných druhov, morských živočišných druhov. A v našom uznesení e, sme

E no- Ďakujem pekne. A teraz pán poslanec Andrew na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcem sa s vami podeliť o niekoľko prvkov. O 40 rokov zmizne polovica korálov, korálových útesov, milión eh, živočíšnych druhov sa stráti v nadchádzajúcich eh, desiatich rokov. Habitaty sú obmedzované ľuďmi, využívajú sa zdroje, mení sa klíma alebo aj znečistenie životného prostredia. My všetci zodpovedáme za mm, mnoho takýchto každodenných e, negatívnych krokov. Niektoré naše rozhodnutia aj tu v Európskom parlamente, ako napríklad obchodné dohody s celým svetom, sú viac e, zamerané na okamžitý zisk, než na zachovanie životného prostredia a e, ekosystému. Ak sa my ľudia naďalej budeme správať tak, ako by sme boli jediný živočišný druh na svete, tak zostaneme posledným e, živočišným druhom, ktorý si nezaslúži existenciu. A ak nezachováme biodiverzitu, neprežijeme. Je to také jednoduché. Ďakujem pekne. Slovo a eh, pani Joveva. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Zachovanie života na Zemi závisí od ekosystémov a tie závisia od zachovania mm, biodiverzity. Avšak už dlhé roky sme svedkami vy hynutia mnohých druhov v dôsledku intenzívneho polnohospodárstva, používania pesticídov, znečistenia a výsledok je, že zem je stále chudobnejšia z biologického a genetického hľadiska. Často zabúdame, že biologická rozmanitosť je základom nášho hospodárstva, našej spoločnosti. Posledné dopadové štúdie stratégie pre biologickú rôznorodosť nám nedávajú veľa nádeje, ale ešte stále máme čas na zvrátenie trendu. Komisia môže vytvoriť úspešnú stratégiu, môžeme ukázať, že my to dokážeme a zároveň zachováme našu spoločnosť. Ďakujem pekne pani kolegyňa. Teraz dostane slovo pani kolegyňa Mec na jednu minútu, nech sa páči. Nemáme len e, krízovú situáciu, čo sa týka klímy, ale aj biodiverzity. Všimli ste si už, že e, na vidieku je stále tichšie, e, mlčia vtáky, stráca sa hmyz šieste vymieranie druhov už začalo a jednoducho pokračujeme ako doteraz business as usual na úkor ďalšej generácie. Príroda potrebovala milióny rokov na vytvorenie tejto biodiverzity a komplexných systémov a zdá sa, že ľudstvu postačí niekoľko desaťročí na to, aby to zničilo. A predsa presne vieme, čo by sme mali urobiť, čo musíme urobiť. Potrebujeme jasné cieľe na zníženie pesticidov, neimportovať geneticky eh, modifikované rastliny, žiadne intenzívne monokultúry. Musíme rozšíriť eh, zóny ochrany e, životného prostredia, musíme chrániť e, vodné plochy, lesy a tak ďalej. A obnova e, bez obnovy biodiverzity nemajú ani ľudia v budúcnosť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. A teraz má slovo pán poslanec Wallace na jednu minútu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Írske národné parky tiež e, trpia e, intenzívnym polnohospodárstvom, monokultúry a komerčné farmy napríklad e, pestujú rýchlo rastúce ihličnany, ktoré majú ale nízku biodiverzitnú hodnotu. Írska vláda a EÚ ešte stále odmenujú intenzívne poľnohospodárstvo na úkor e, prírodných fariem s vysokou pridanou hodnotou, čo porušuje základné princípy biodiverzity. Potrebujeme právne záväzné ciele biodiverzity na globálnej a európskej úrovni a dostatočné financie e, v ďalšom e, viacročnom finančnom rámci potrebujeme aj zákony na ochranu prírody. Musíme sa o to postarať, lebo keď všetko ostane postarom, bude sa to iba zhoršovať. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega. A teraz má slovo pán poslanec Buda na jednu minútu. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Biodiverzita predstavuje istý koncept, ktorý zhrňa základné hodnoty ľudského života. Zároveň z toho vyplýva, vyplýva prínos nielen pre nás, ale aj pre budúce generácie. Je to sú tam veľmi vážne dopady z dlhodobého hľadiska. Klimatické zmeny predstavujú deštruktívny prvok a Európsky ekologický dohovor môže byť nástrojom, prostredníctvom ktorého členské štáty budú môcť okrem iného chrániť aj biodiverzitu. Členské štáty musia pochopiť, že si to bude vyžadovať aj financie na dosiahnutie týchto cieľov. Polnohospodárstvo musí byť eh, v tomto boji o zachovanie biodiverzity partnerom. Polnohospodári musia dostať finančnú podporu tak, aby ich postupy boli v súlade s ochranou životného prostredia, pretože s málo peniazmi toho veľa nenarobia. Obnova biodiverzity musí byť dostatočne finančne podporená. Ďakujem pekne, pán poslanec Buda. A teraz dostane slovo pani poslankyňa Vouden. Nech sa páči, jedna minúta. Ďakujem pekne. E, je úplne jedno, kde v tomto parlamente sedíme alebo kde sme dali svoj krížik na hlasovacom lístku. Je úplne jedno, ako máme farbu pleti alebo akým jazykom hovoríme. Biodiverzita, ktorú sme zdedili, je veľmi cenným zdrojom, ktorý nám je všetkým spoločný a musíme ho chrániť pre naše deti a e, e, vnukov. Otrasné požiare v Austrálii, kde zahynula možno až pol miliardy zvierat sú hrozným osašujúcim príkladom. Teda teraz potrebujeme záväzné e, ciele na ochranu prírody, zníženie emisí a e, zníženie klim, klimat, stavu klimatickej núdze. E, ciele, ktoré si je ustanovila do roku 2020, nesplníme. Pokúsme sa byť lepší ešte pred COP15 s našimi cieľmi na 2030. Keďže zajtra tu budem posledný krát, vyzývam vás, pán komisár a poslankyňa a poslanci, buďte radikálni, buďte vášni, buďte silní. Naozaj Postavte sa z oči v oči e, tým finančníkom, ropným baronom, chemickým gigantom. Máme naozaj iba jednu planétu. Ja tu nebudem, aby som za ňu bojovala, ale vy tu budete a naozaj bojujte za ňu. Thank you very much. Ďakujem pekne. Pán... Nasleduje pani poslankyňa O'Sullivan. Stretnutie COP v Číne je parížská dohoda eh, pre biodiverzitu. Uvedomujeme si, že máme krízu, ale treba pochopiť aj to, že klíma a biodiverzita a kríza biodiverzity sú prepojené. Ako eh, pedagóg eh, vždy rada používam príklady vo vzdelávaní. Ak nebudeme chrániť biodiverzitu, príde ten čas, kedy deti nebudú vedieť, čo to znamená otrhnúť si divorastúcu kvetinu? Nebudú poznať e, motýle, lienky, iba z kníh. Teraz je naozaj na EÚ, aby preukázala svoje odhodlanie zastaviť ničenie habitatov a pokles e, živočišných druhov. Tento proces sa nedá e, dotiahnuť bez riešenia polnohospodárstva a rybolovu. Dnes sme hlasovali o uznesení o Európskom ekologickom dohovore pravdepodobne najambicióznejšou politikou EÚ v oblasti životného prostredia. Ale vieme, že sa neudialo dosť, pokiaľ ide o reformovanie polnospodárstva rybolovu v Európe. Musíme to brať vážne, musíme e, začať konať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz e, má slovo pán poslanec Kanev na jednu minútu. Ďakujem. Ochrana a zachovanie biodiverzity nie je iba e, zásadné pre potravinovú produkciu, produkciu liekov, ale je to dôležité pre zdravie a udržateľné lokálne rodinné firmy. Musíme spojiť biodiverzitu, ochranu klímy ako súčasť dlhodobého hospodárskeho rozvoja priateľského voči prírode. EÚ komisia musí garantovať ciele biodiverzity musí monitorovať e, kľúčové projekty, ktoré financuje Európska únia. V, mojom, e, v mojej krajine Bulharsku mechanizmy Natury 2000 prakticky sa neimplementujú v dôsledku neadekvátnych e, vládnych politík v oblasti cestného ruchu, dopravy, energetiky, polnohospodárstva a ochrany lesov. Nedávne zlyhanie Eh, na eh, stave diálnice a eh, potom problémy s projektmi Natura 2000. To sú len niekoľké príklady. Musíme ukázať politickú vôľu, že chceme dosiahnuť ciele EÚ a chceme striktne kontrolovať a monitorovať politiky EÚ. Ďakujem pekne. grazie mille, kolega. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. A teraz pán Karles Kant. Nech sa páči, pane. Na jednu tu. Ďakujem, pán predseda, kolegyňa a kolegovia, keďže sa teraz pozeráme všetci do Austrálie. Pozrime sa trošku zbližšia, pretože aj ďalšie veci horia. Pozrime sa na vodné plochy, pozrieme sa na veľkú um, koralovú bariéru, ktorá je ohrozená tiež v dôsledku ľudských aktivít, e, znečistenia chemického, e, plastového. E, to všetko má vplyv na veľkú koralovú bariéru. dve tretiny morského prostredia e, je zásadne pozmenené ľudskou činnosťou. A na vode je to akoby nevšim, nepovšimnuté. Takže potrebujeme ambiciozne ciele na zachovanie na morskej biodiverzity. E, preto tých 30 e, musí sa vzťahovať aj na oceány. 100 oceánu by sme mali chrániť dva body v uznesení sú mimoriadne naliehavé. Eh, oceán musí byť jednou z priorít a rovnako všetky zmluvné strany musia uznať oceán, ako povedala Katrin Šabo, ako spoločný eh, statok ľudstva, od ktorého závisí naša budúcnosť. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Paulus na jednu minútu. Nech sa páče. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pán predseda, dámy a páni, ja som niečo priniesla a to je správa o životnom prostredí v Európe a výhľad takisto na nadchádzajúce obdobie vo viacerých európskych jazykoch, kde sú zhrnutých za ostatné 5 roky, kde Európska agentúra pre životné prostredia hodnotí súčasne, súčasný stav. A môžem vám povedať, že to nevyzerá vôbec dobre. A už sme videli viackrát, E, takéto katastrofické scenári. No a to základné posolstvo tejto správy je, že musíme konečne prestať e, ničiť biodiverzitu, ako aj, e, ako aj ovzdušie a neustále ich odkladať na vedľajšiu kolaj. Pretože preto som aj šťastná, že zajtra príjme parlament silné uznesenie, kde je množstvo veľmi dôležitých bodov. A dúfam, že opäť sa obrátime na tieto princípy, keď budeme hovoriť o spoločnej polnohospodárskej politiky, eh, pretože musíme zlepšiť stav životného prostredia v, Eur- v Európe jednoznačne. Ďakujem veľmi pekne, kolegyňa. A teraz eh, pán Vajder na jeden minúty. Ďakujem eh, veľmi pekne. Naozaj môj kolega eh, už neuvidí čierneho mm, bociana alebo iné ohrozené druhy. Eh, viac ako 150 eh, druhov vtákov, živočíchov či rastlín zmizlo práve vďaka ľudskej aktivity. Dúfame, že budeme mať k dispozícii zmysluplné riešenie, ktoré zastaví intenzívne farmáčenie a použitie pesticídov. Musíme využívať e, viac ekologické farmárčenie, ekologické pestovanie. Ehm, a samozrejme, v tomto prípade musíme sa zasadiť aj o e, biodiverzitu. Takisto e, to prináša aj ekonomické benefity a ekonomický prínos. Preto podpora organickému pestovaniu a organickému polnohospodárstvu by mala byť k dispozícii aj z európskeho rozpočtu. Paldies, grazie mille. Ďakujeme veľmi pekne. A teraz e, pani Rivazi, nech sa páči na jednu minútu. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Už 10 e, rokov vieme, ako navzájom súvisia fauna, flora a ľudia E, tieto vedomosti sa ale rozvíjajú, ale naďalej ničíme prírodu a to tempom doteraz nevydaným. Hovoríme tu, že až 1 milión e, druhov je ohrozených e, možným vymretím to sú údaje skupiny e, vedcov, ktorí sa tejto téme vedujú, e, venujú. Čiže naozaj sme v kritickom momente. Musíme urgentne e, riešiť túto otázku straty biodiverzity a celkovo trendov, ktoré ohrozujú vôbec budúcnosť ľudstva. A keď hovorím o budúcnosti ľudstva, tak proste hovorím, že strata biodiverzity má dopad aj na tie domorodé kmene, na domorodých ľudí. O tom nikto nehovorí, ale oni práve zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v tejto oblasti. A Samozrejme máme tu veľké dopady aj na rozvojové krajiny, na potravinovú suverenitu, e, všetky tieto súvisiace témy. Takže Európa musí jasne e, hovoriť e, o týchto témach v Číne na tom kope a musíme opäť zalesňovať, musíme dosiahnuť, aby oceány boli čistejšie, musíme podporovať polnospodárstvom, ktoré bude bez GMO a bez pesticídov. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Prosím, dodržujte rečnícky čas. Nechcem vám zobrať e, slovo, ale prosím, nenúte ma k tomu. A teraz má slovo pán Arimont na jednu minútu. Nech sa páči. Pán predseda, vážený komisár, a chcel by som hovoriť e, o e, tie čísla. Tie čísla sú 480 15 a 86 hovoríme o vymenení druhov e, z hmyzu. O 76 sa e, znížilo počet lietajúceho hmyzu a viac ako 15 miliard e, eur sú príspevky EÚ. Toto je veľmi dramatické vo mnohých ohľadoch a takisto sa to stiahuje aj na včely a bez nich nebudeme môcť chrániť túto biodiverzitu aj násobnosť druhov. A to e, hovoríme o e, štyroch príčinách. Hovoríme o monokultúre, zvyšovanie klimatických zmien a nikotinoidoch. A e, preto ochrana klímy a dnes si myslím, že sme si ešte s novým zeleným údelom a s novou ekologickou dohodou sme si dobre usplnili našu úlohu. Musíme posilniť práve rodinné podniky, pretože tie prinášajú práve e, veľkú varietu e, na polia. No a potom musíme odstrániť neonikotinoidy, e, znížiť používanie pesticídov, pretože keď vymrú včely, vymrú aj ľudia. A samozrejme, tomu by sme sa samozrejme radi vyhli. Ďakujem veľmi pekne. A teraz má slovo pán Wiener na jednu minútu. Nech sa páči. Ja, ah, Dobrý deň, vážený pán komisár, vážený pán predsedajúci, kolegyňa a kolegovia, veľa sme počuli o biodiverzite. Ja by som teraz eh, sa chcela zamerať na mimoriadnú tému biodiverzity, na najväčší ekosystém a síce uh, pôdu. Pôda je posledný raj, ktorý máme pod nohami a má množstvo mikrobiálnych funkcií, uh, čistenie vody, uh, ukladanie a tak ďalej. Takže naozaj je na čase zamýšľať sa nad ochranou pôdy a humusu, pretože bez pôdy nebude nič. Vedľajším faktom je aj to, že vidíme, čo všetko sa pácha na pôde, ako eroduje, ako zvetráva ako sa znižuje bakteriálny život, tak ako sa to deje v našich črevách. Čiže choroba pôdy súvisí aj s našou vlastnou chorobou v našom čreve. Najväčší ekosystém eh, človeka. Moja minúta uplynula, chcela som len poukázať na to. Chránte aj pôdu, aj črevo. Ďakujem veľmi pekne, ďakujeme veľmi pekne. A teraz eh, pán Spiraku na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Pán komisár Šenkevičius, je jasné z faktov a čísel, že to je urgentná záležitosť, aby sme mali novú záväznú politiku, ktorá sa týka biodiverzity. Videli sme tragické obrázky z Amazónie, ale takisto aj z Austrálie a nepotrebujeme si pripomínať, že toto by nás malo nasmerovať správnym smerom. E, preto musíme vzhľadať ku COP15 v Číne. Mali by sme tlačiť na globálne úsilie prijať záväzné ciele, ktoré by vychádzali z Parískej klimatickej dohody. A samozrejme musíme na to vyčleniť aj dostatočné prostriedky z nového rozpočtu práve na ochranu biodiverzite. a tak, aby sme mohli zabezpečiť aj naďalej príjem pre farmárov a pre farmy. A samozrejme, myslíme si, ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Buchner na jednu minútu, nech sa páči. Mnohé živočišné rastliny a ďalšie druhy sú ohrozené masívnym násadením chemikálií alebo dokonca vyhubené, ale aj preto, že im stále viac uberáme z životného priestoru ďalšou príčinou vymierania druhov e, je však niečo, čo e, nesledujeme. To je rádiové žiarenie, ktoré e, stále narastá. Dlhoročný výskum ukázal, že výskum. E, teda toto e, žiarenie môže zmiasť orientačný zmysel včiel alebo zvierat. Napríklad včely teda vyletia z domu, ale nevedia sa domov vrátiť. Myši už v piatej generácii sú e, nenávratne neplodné a podobné sledovania máme aj u iných živočíšnych druhov. Ak teda naďalej budeme rozvíjať mobilné e, e, telefónne siete ako doteraz, tak mnohé e, rastlinné a živočišné druhy na, nenavratne sa stratia zo zeme. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. A teraz e, pán Melo na jednu minútu, nech sa páči. A União Europeia deve fazer dos oceanos uma das prioridades da sua estratégia em matéria de biodiversidade. De resto, no meu país, a maior parte musíme mať na pamäti, že toto musí byť súčasťou našej stratégie. A takisto sa to musí trekať aj um, oceánov. Nesmieme zabúdať na to, že veľká časť CO2 uh, je absorbovaná pláv, práve oceánov, ktorá je zodpovedná aj za produkciu uh, kyslíka. Musíme zabezpečiť, aby Európska únia mohla bojovať proti klimatickým e, zmenám. To až o 4 a to samozrejme bude dramatické e, pre e, pobrežné oblasti, pretože práve tam mnohým druhom hrozí vyhnutie. Máme tu vyslovene obrovské ostrovy, ktoré sú e, z plastu a ktoré majú niekedy napríklad 17, 7, ktoré sú viac ako 17 krát väčšie ako Portugalsko a preto musíme vyhrať boj o biodiverzitu. No a teraz jednu minútu pán Líze, e, ktorý medzi časom prešiel. Takže jedna minútu. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Musíme po celom svete a samozrejme aj v Európskej únii urobiť viac pre ochranu druhov. Preto zajtra podporíme toto uznesenie ako EPP a chcem sa poďakovať všetkým, ktorí pomohli, predovšetkým Agnes Evren z EPP. Chcem ale varovať predtým, e, teda keď hovoríme o téme biodiverzity, aby sme vždy nefavorizovali len tie jednoduché riešenia. Viac e, ochranných oblastí, 30 prísnejšie povolovacie procesy. Uvažujeme aj nad lepším presieťovaním, networking a to aj, čo povedal kolega Jar, eh, reforma polnospodárstva a opätovné zavlažovanie mokradí. To musíme podporiť a musím, musím to konštatovať, bohužiaľ. Niekedy eh, musíme sa aj troška odchýliť. Niekedy právo ochrany biodiverzity, ktoré platí v Európe, vstupuje do konfliktu s otázkami ochrany ľudského zdravia. Snažíme sa vytlačiť dopravu z miest. Máme problém a preto to treba zvažovať citlivo a určite nie jednostranné hováranie alebo očierňovanie ponospodárov, ako je to v súčasti toho návrhu. Musíme spolupracovať a tak to robiť ďalej. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Líze, ďakujem pekne. Teraz otváram spontánnu rozpravu. Dostali sme tri žiadosti, ktoré, im, ktoré zohľadním. Začne pán poslanec Novák. Pani poslankyňa Novák. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, Indiáni hovoria, že Zem je naša matka a preto musíme s ňou veľmi opatrne zaobchádzať. Ak nebudeme s ňou zaobchádzať opatrne, tak sa nám to vyplatí a to zažívame deň po dni je skutočnosť, že veľa rastlinných a zvieracích druhov vymrelo práve z týchto dôvodov a z tohto dôvodu musíme aj konať. Zároveň musia byť tieto opatrenia zamerané na udržanie života, tak aby sa ľudia nedostávali do hnevu e, z dôvodu prehnaných administratívnych opatrení. Každý rastlinný druh, každý živočíšny druh na tejto planete má svoj význam, aj keď E, niekedy troška zabudáme na včely. Tie sú veľmi dôležité pri opelovaní. Európska komisia má veľa dôležitých úloh, napríklad ako zabezpečiť ochranu rastlín, ochranu živočíšnych druhov. Zároveň musí komisia zohľadňovať a naplňať aj potreby ľudí. E, za všetko nemôžu určite polnospodári. Aj spotrebitelia majú podiel na znečistení.

zabrániť strate biodiverzity do roku 2030 e, zlyhali. Došlo k e, vyhnutiu viacerých živočíšnych druhov a tak rastliny ako aj živočíšne druhy sú ohrozené v kolosálnych číslach a to z dôvodu tlaku, ktorý ľudia vyvíjajú na miesta neporušenej prírody na svete. Musíme prísť s reálnejšími cieľmi, a keď vstúpi do platnosti nový viacročný finančný rámec, e, musíme dbať na to, aby tam bolo viacej prostriedkov aj na tieto veci. Dochádza ku komodifikácii prírody a prírodných zdrojov. Stalo sa to, zhoršilo to problém. Zničenie biotopov, klimatické zmeny, invazívne druhy. To všetko prispieva k strate biodiverzity a je to z dôvodu dominantného ekonomického modelu, o ktorý sa opierame a tie politiky, ktoré sú využívané na jeho podporu. Musíme bojovať proti takýmto príčinám a ten najlepší spôsob, ako ochrániť e, e, voľne žijúce druhy v Európe. Ďakujem pekne, tým sme uzavrali spontánnu rozpravu. A na záver e, vystúpi ešte raz komisár Sinkevičius. For... Ďakujem pekne za vaše vystúpenia, za podporu ambicioznej politiky biodiverzity v rámci únie aj globálne. Môžem len súhlasiť s pánom Luenom, keď konštatoval, že máme len jednu planetu a nie je tu žiadna planeta B. Máme obrovskú zodpovednosť implementovať transformačnú zmenu, ktorá je nevyhnutná na to, aby sa planéta dostala na cestu obnovy do roku 2030 na prospech všetkých ľudí. Áno, musíme byť ambiciozni, budeme musieť veľmi jasne vysvetliť občanom a zainteresovaným stranám, prečo musíme zmeniť naše vzorce spotreby a výroby, počiarknúť výhody blaha, zdravia a zabezpečiť, teda pre hospodárstvo a zabezpečiť aj spravodlivú transformáciu. Ubezpečujem vás, že som si dobre poznamenal to, čo ste povedali a aj tie veci, ktoré ste vedeli na otázku právne záväzných cieľov, pokiaľ ide o zníženie pesticídov, odlesňovanie alebo modifikované organizmy. Ešte stále diskutujeme o tejto stratégii vo vnútri, ale e, ciele, ktoré sa orientujú na aktivity, by mali byť prierezové vo všetkých odvetviach, e, polnospodárstvo, lesníctvo, rybolov. Pokiaľ ide o ochranu prírody, malo by sa to opierať o dôkazy a malo by to byť dobre vyhodnotené. Som osobne vďačný pánovi Kokalisovi, pani O'Sullivan, pánovi Melovi, pánovi Kalaskinovi za to, že vyzdvihli dôležitú úlohu oceánov, nielen z pohľadu biodiverzity, ale aj z pohľadu zmiernenia klimatických zmien. Ako komisár zodpovedný za životné prostredie, oceány a rybolov som osobitne citlivý na túto tému. A ubezpečujem vás, že náš ekologický dohovor bude z tohoto súčasťou.